vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ. Mimo EÚ, nech sa páči, spravodajca má slovo na 4 minúty. Nepočujeme rečníka. Dovolte mi využiť príležitosť, aby som tu predložil správu, ktorú už prijal výbor pre medzinárodný obchod INTA s príspevkami od výborov INCO a NDV. a táto správa posudzuje spoločnú obchodnú politiku únie a jej dopad na tzv. verejné súkromné partnerstvo, tzv. PPP ako každý vie, PPP sú dohody, e, kde e, verejný a súkromný sektor konajú spolu, aby e, plnili isté druhy služieb, služby vo všeobecnom záujme pre verejnosť tieto služby môže byť napríklad uh, infraštruktúra, ako napríklad uh, cesty, uh, elektrárne a čističky vod, aj služby ako napríklad zdravotníctvo a uh, školstvo a v neposlednom rade v um, posledných rokoch uh, sa môžu plniť v oblasti inovatívnych uh, vysokotechnologických odvetví. Uh, je dôležité zvrazniť, že e, nie sú tak bežné e, v rozvinutých štátoch, ale stále sú e, dôležitejšie a zoširoko používané v rozvinutých štátoch, ktoré používajú darcovia projekty PPP. Predstavujú zhruba 15-20 celkových investícií do infraštruktúry v týchto štátoch. Táto správa sa zameriava hlavne na dve hľadiska projektov PPP. Jedno je vlastným záujmem EÚ a to je podpora e, obchodných záujmov EÚ, pretože účasť v um, projektoch PPP je dôležitá príležitosť pre firmy, aby rástli a získali nové trhy. Ak zohľadneme spoločné podmienky na spoločnom trhu a e, pomalá obnova e, hospodárstva a vysoká nezamestnanosť v Európe, myslím, že všetci môžeme súhlasiť, že Európske firmy môžu dosiahnuť eh, rast len keď eh, pôjdu na medzinárodný trh a mm, zasiahnu aj iné neeurópske trhy a preto musíme eh, budovať úspešné mm, príklady a vzory PPP, aby sme podnetili naše firmy, aby tam išli a tiež musíme tvoriť také veci ako miesto jednotné, kontaktné miesto platformy pre podniky a musíme budovať na dobré skúsenosti inštitúcií, ktoré už sa zapájajú do týchto projektov, ako napríklad Európska investičná banka a ďalšie. A tiež je tu e, ďalší cieľ, e, a to je presadzovanie našej rozvojovej agendy, a to je kľúčové môžeme dosiahnuť synergické efekty pri plnení našich cieľov, keď budeme presadzovať projekty PPP. Vieme, že obrovské investície v rozvojových štátoch do infraštruktúry a zásobovanie energiou a prístupe k vodám sa realizujú a úspech z e, účasti na nich musí pochádzať zo súkromnej sféry, kde PPP môže zahrať dôležitú úlohu. A tiež máme niektoré zlé príklady, hlavne v niektorých rozvojových štátoch, kde je PPP sa dostali do problémov a boli to zlé navrhnuté projekty, inžinierské chyby a príležitosť byrokracie a neskorenia v plnení a e, slabé projekty. A preto je dôležité tak fungovať na spôsobom prístupe, aby sme riešili všetky tieto výzvy. Myslím, že táto správa môže tu zahrať pozitívnu úlohu a musím zvorazniť, že táto správa nevytvára žiadny pokus aby e, sme e, prijali novú legislatívu alebo novú byrokraciu, nič také a e, len naliehava na inštitúciách EÚ, aby prijali kroky, aby umožnili rovnaké podmienky pre účasť spoločnosti v projektoch PPP bola vypracovaná v duchu dobrej spolupráce medzi politickými skupinami a dúfam, že Eh, ju taktiež príjme plenárka Európskeho parlamentu. Ďakujem. Je sedem žiadosti o slovo v GHDI. Pán Fronzulica ako prvý. Merci beaucoup. Commissioner, <clears throat> public private Pán komisár, verejno-súkromné partnerstva v tretich štátoch budú mať veľa pozitívnych dopadov na tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť a produktivitu v Európe. Silne sa domnievam, že európska obchodná politika by mala pracovať na zabezpečení prístupu na trh pre európske firmy v zahraničí, kde stále majú značné prekážky na trhoch s verejným obstarávaním. Malé a stredné podniky by mali mať ľahkú možnosť e, prístupu k týmto výberovým konaniam a e, v e, tomto oblasti sme predložili viacero odporúčaní a právny ramec pre verejno-súkromné partnerstvo by som mal posilniť eh, pre e, zabezpečenie e, eh, jasného legitímneho inštitučného rámca, ktoré podporuje konkurenceschopné a dobre vybavené orgány. Vhodné ľudské zdroje by mali zabezpečiť, že bude umožnené, aby administratáva pri vhodnom vypracovaní PPP bola podporená tiež ich plnením. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musíme jasne e, povedať, že EÚ musí aplikovať koherentný prístup v investíciách a v obchode, ale EÚ nechala verejné zaobstarávanie otvorené konkurencii, ale sú e, prekažky v zahraničí a nadnárodné spoločnosti a európske spoločnosti mohlia postupovať v zmysle línii OECD a zároveň usmernenia OSN musia plniť pravidlá aj v rámci OSN aj um, EÚ. Ide musíme zabezpečiť, aby financovanie nešlo len na podporu nadnárodných spoločností, ale aby šlo na podporu lokálnych, regionálnych sietí, aby sa myslelo na tie krajiny, ktoré sú zadlžené z oči voči MMF a ďalším. Nemá nikakve dvojbe da javno-privatno partnerstvo môže bez pochyby verejno-súkromné partnerstvo poskytuje dobré výsledky a účinky, hlavne keď hovoríme o modernej infraštruktúre. Samozrejme sú aj negatívne príklady a sú situácie, kedy neboli ideálne výsledky alebo dokonca aj spôsobili problémy s tým projektom. No, pán komisár, prosím, ujmite sa eh, tejto pevnosti a posúďte tento jeden projekt, ktorý E, viazne vo vašej komisii a týka sa Chorvátska budovania e, dielnice na Istri Chorvátsku na základe verejno-súkromného partnerstva medzi chorvátským štátom a francúzskou firmou Buick. Nie je e, dôvod, e, aby tento projekt bol uložený do zásuvky, pretože potrebujeme dokončenie tohoto projektu a preto vás prosím, aby ste aj sa na to pozreli a pomohli eh, tomuto projektu, aby eh, neostal eh, v zásuvkách Európskej komisie. Pán Viegas, PPP projekty sú symptómom kapitalistického integračného modela a sú tiež symptómom súčasnej hospodárskej krízy modelom e, európskej integrácie a teda nie je možné realizovať v súčasnosti verejné investície. Veľké dopravné infraštruktúry, zdravotnícke, vzdelanie a tak ďalej, to všetko v ruka, je v rukách PPP a takéto niečo sa deje aj v Portugalsku. Sociálne výdavky sú čím ďalej tým menšie je čím ďalej, tým menej takýchto investícií. Potrebné treba obraniť Európu proti TTIPu. Tento nástroj sa nesmie zmeniť na rakovinu našej demokracie. Pani predsednička, keď som si prečítal e, názov tejto rozpravy a to e, dopad e, európskej obchodnej politiky som myslel, že môžeme hovoriť o dopade e, našej politiky na najchudobnejšie národy a e, keď som si prečítal tú správu, samozrejme to je všetko o verejnom súkromnom partnerstve. Nebezpečie samozrejme je, e, že skúsenosti v Spojenom kráľovstve sú také, že často tieto nefungujú, ako napríklad vidíme v britskom systém zdravotníctve, vidíme, že to môže kombinovať to najhoršie e, účinky e, a to e, neefektívnosť verejnej sféry s ziskochtivosťou súkromnej sféry, takže sú to veľké nebezpečenstva a musíme byť opatrní a ja chválim spravodajcu za to, že hovorí, že to sú rozhodnutia, ktoré musia prijať zvrchovanie členské štáty samotné. Pani Rodríguez Pineiro. vystúpenie bez mikrofónu. Vystupujem ako e, tieňová spravodajkňa za SND a ďakujem spravodajcovi za jeho veľmi e, aktívny prístup spolupráce, ale my sme za reformu právneho systému, aby sa minimalizovali rizika PPP. Myslíme si, že by sa nikdy nemala vyberať PPP, ktorý je model, ktorý je výhodnejší pre administratívu a orgány, aby lepšie spravovala e, dlh, ale aby sa lepšie poskytovali verejné služby. A preto treba zadefinovať transferenciu rizik Nikdy PPP nemôžu fungovať, keď sa budú privatizovať eh, zisky a eh, budú sa mutualizovať eh, rizika. PPP nemôže ísť cestou privatizácie verejných služieb, preto musíme mať veľmi jasný, transparentný právny rámec, aby administratívy mali dostatok prostriedkov na realizáciu investícií. A na záver ďalší rečník európa mora težiti razvoju kvalitetnih javnih Ďakujem. Európa eh, sa musí pokúšať rozvíjať kvalitné verejné služby v rámci EÚ, ale aj s medzinárodnými partnermi. Aby sa zväčšila kvalita života našich občanov, to musí byť naša hlavná priorita a to eh, je možné dosiahnuť eh, len tak, keď budeme mať zodpovednosť s nakladaním s peniazmi mm, daňových poplatníkov ale tiež e, s podporou e, kapitálu a verejných zaujímav e, Otvorenosť týchto infraštruktúrnych projektov umožňuje účasť verejných súkromných partnerstiev v Európe aj mimo EU. Spopulárnenie takýchto modelov v partnerských čatoch je dôležitá príležitosť pre malé a stredné podniky EU, ktoré môžu takto rozširovať svoje podniky a aj svoj vývoz. A chcem preto vyzvať komisiu, vzhľadom na všetky obchodné dohody, ktoré máme, aby zabezpečili e, rovnaké zaobchádzanie e, našich firiem s verejným e, obstarávaním a s prístupom k verejnému obstarávaniu. Uh, uh, Pán Hogan, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som uh, poďakovať aj menom druhej komisárky pani Malmstrom, e, pánovi Zahradilovi na, za, za jeho prácu na tejto správe. Ehm, investičná politika je jednou z politik, ktorá umožňuje e, posúvať Európu vpred a toto platí e, tak pre Európsku úniu samotná, ako aj rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú na ňu hospodársky naviazané v rokovaniach o, európskej investíci- o európskej investičnej politike je možné podporiť eh, ambície tretich krajín a uľahčiť eh, prístup na trh eh, ich spoločnosti, na trh Európskej únie. A Európska komisia si uvedomuje volanie po zvýšenej transparentnosti v PP aj medzinárodných obchodných vzťahoch. A my budeme naďalej posilňovať snahy o to, aby sme zvýšili transparentnosť PPE a takisto transparentnosť medzinárodných obchodných dohôd. Komisia určite víta a podporuje túto snahu a uvedem niekoľko prípadov. V prvom rade verejno-súkromné partnerstva môžu e, podporovať e, prínosné a dobré riešenia, môžu, môžu uľahčovať e, budovanie kvalitných projektov a to osobitne v sektore infraštruktúry alebo iných kapitálovo náročných odvetviach. Ďalej spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom môže urýchliť výskum, inovácie, a, a vedu a e, takisto podporiť konkurencieschopnosť. A ďalej e, je možné takisto zvýšená, zvýšenie participácie malých a stredne veľkých firiem. E, zároveň tu vznikajú príležitosti v zahraničí, kde firmy z Európy získavajú, získavajú trhy alebo teda prístup na trhy v zahraničí a napravuje sa tým asymetria v poverenom obstrávaní medzi zahraničím a Európou a takisto je e, možné týmto spôsobom tvoriť bohatstvo v krajinách. A komisia, si, komisia víta e, zmienky v správe o pozitívnych synergiách a tu by komisia chcela explicitne akceptovať e, fakt, že investičná politika Európskej únie a riešenie konfliktov garantujú ochranu týchto investícií a my chceme tiež e, prepracovať mechanizmus riešenia sporov do budúcnosti. A komisia toto spomína vo svojej správe a bude naďalej e, pracovať na tom, aby príležitosti, ktoré dávajú verejné a súkromné partnerstvo, boli využité. Ja odovstám e, kolegyni Cecily Malmström, ktorú som už spomenul, ktorá je komisárkou, ktorá toto má v gestii, je odovzdám všetky vaše pripomienky a chcel by som vám poďakovať za to, že ste mi ich adresovali. Ďakujem, uzatváram rozpravu.